Dúfam, že budem môcť e, v tomto duchu pokračovať. Ďakujem, a to bolo posledné vystúpenie k vysvetleniu hlasovania a e, ja teraz preruším schôdzu do 15. hodiny.